snažíme vyriešiť situáciu um, hm, s pohľadom do budúcnosti. Ďakujeme pekne, pán kolega. Týmto sme uzavreli tento bod na dnešnom programe a dostali sme sa aj na záver našej dnešnej schôdze. E, plenárna schôdza bude pokračovať zajtra ráno od 9. do 13. hodiny. Zápisnica e, je k dispozícii, ako aj program zajtrajšej schôdze. Ďakujem všetkým za účasť a za pozornosť.